Commonwealthu. E, je to naozaj pozoruhodné, ako dlho už slúži e, e, jej veličenstvo Veľkej Británii. Ďakujem za slovo. Mulțumim. Mulțumim. Este o realitate. Ďakujeme pekne. Áno. Taká to je skutočnosť. Je potrebné si to uctiť. Ďalej, pokiaľ ide o zápisnicu zo včerajška a včera schválené dokumenty, všetko ste dostali. Pýtam sa, či sú nejaké námietky. Ak nie, tak prejdeme ďalej. Máme tu oznámenie. Dostal som od rady